privítať ich eh, s otvoreným náručím. Takže teraz by som chcel poprosiť o minútu ticha. Ďakujem pekne. A teda, prosím, postavte sa, budeme mať minútu ticha. Thank you. Ďakujem. E, koleżanki i koledzy, pod oświadczeniem písomné prehlásenie číslo 3 20. 2011 Anna Gomes, Corin Lepáš a Radivil Morkuani Mikulaniene Indrek Tarant z o iniciatíve Čistá Európa a e, Let's Do It World 2012 e, podľa príslušného nariadenia vám to bude zverejnené, tak ako sme to schválili v tejto plenárnej schôdzi podľa článku 123. Jordan Sizel sa hlasí o slovo. Nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, ctení kolegovia, pre všetkým by som chcela poďakovať za podporu tohto vyhlásenia. V roku dobrovoľníkov e, sme vlastne poukázali aj na to, že je pre nás dôležité čisté životné prostredie, ale dúfam, že nezostaneme len pri tomto podpise. V budúci rok 2012 by mala byť táto aktivita čistenia nášho životného prostredia predsadená vo čo najväčšom počte členských štátov. Takže dúfam, že to podporia viaceré NGOčky v oblasti životného prostredia v vašich členských štátoch. Yes, please, colleague. The floor is yours. Áno, prosím, kolegovia, máte slovo. Now it works, yeah? Yeah, very short, please. Už funguje vám mikrofón, ale prosím vás, buďte len stručný. I'm not guilty in that. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj všetkým za podporu tejto iniciatívy. Budem veľmi stručný. Bola to veľká e, radosť pracovať e, na s pani Cizel, Anna Gomeš, Corinne Lepage a ostatnými. A je to skutočná obč- iniciatíva občanov a ukáže, ako dokážu občania vlastne tlačiť Európu k lepšej e, budúcnosti. Avšak e, keďže tu boli rôzne názory na užitočnosť, chcel by som sa ospravedlniť za tých e, poslancov, ktorí sa cítili byť urazení našou kampaňou a ja predložím, že nespustím opäť nejakú písomnú programné vyhlásenie počas tohto legislatívneho obdobia a budem sa tohto sľubu držať. Ehm, dúfam, že sa stretneme všetci potom v akčný deň v roku 2012. Przechodzimy do głosowania. Že začneme hlasovať. Na programe máme hlasovanie o správe pána Zvera. Mládež v pohybe, rámec na skvalitnenie európskych systémov vzdelávania